nikto nevznesie eh, námietky podľa článku 211. Ďalej sme rozšírili e, text podľa článku 16 e, rokovacieho poriadku a tam bola urobená úprava. Túto úpravu považujeme za e, prijatú, ak do 48 hodín frakcia alebo minimálne 40 členov politickej skupiny neprídu s nejakým iným návrhom. Tento text tiež nájdete na Seance on Direct a názov nájdete v protokole z tohto zasadnutia. A teraz prichádzame k pracovnému plánu.